páni, ďalší bod na programe je správa pána e, Švába porušovanie predpisov o hospodárskej súťaži. Najprv chcem pozvať pána Švába, aby vystúpil. Frau Ďakujem, pán predseda, pani komisárka Mostroma, kolegyne, kolegovia. Najprv e, chcem e, úvodom upozorniť na to, že veľmi sa chcem poďakovať e, podpredsedovi e, Omňovi e, nielen za spoluprácu v tejto téme, ale ja myslím, že vy mu to odovzdáte a my sa musíme poďakovať za veľmi dobrú konstruktívnu spoluprácu s ním a boli sme vo výbore s ňou nadšení a odovzdáte to aj pánovi Kukulášovi, ktorý je teraz v parlamente. A jemu sa chcem poďakovať ako zásobcovi greckého predsedníctva rady za jeho prístup v tejto veci a ne, bolo by to e, však e, správne riešenie e, tejto dôležitej témy. Ak by som kolegom a kolegyňam z frakcií Stanče z predseda za sociálnych demokratov, Epping z VCR a kolega Olešin za liberálov, ako aj ich, jeho predchodkynia, ako tieňová spravodajkynia, Bern Rabka, ktorý tu nie je Všetkým tým musím poďakovať. E, nebolo by to možné, keď sme spolu nepracovali. My sme toto smernicou ehm, dosiahli e, na návrh komisie, aby obete kartelov v nasledujúcich e, dobách po naplnení tejto smernice v členských štátoch budú v stave, aby svoje opravné nároky, keď utrpeli škodu, ehm, tieto presadzovali a vymáhali eh, pred eh, súdmi členských štátov. Toto je dôležitý pokrok a tento eh, pokrok je ešte hodnotnejší, keď v slede s tým Európsky parlament v 2010. v 40. tej výročnej správe požiadal o komisiu o toto hodnotenie mm, hospodárskej súťaže a toto bolo následné konanie činnosti, ktoré sú zakotvené v eh, tejto smernici a eh, my sme tu eh, vylúčili všetky tie americké sťažnosti na právo únie a ja sa chcem poďakovať kolegom za spoluprácu. Práve, že sa nám podarilo týmto spôsobom zabezpečiť, že mnohé tie zlé vývoje, ktoré sme videli v USA, sme neskopírovali v Európskej únii. Je to tento celý súbor prvkov, e, ktoré tu zahrali svoju úlohu e, tieto my vo výbore aj e, vďaka jednote v prvom čítaní sme tu odmietli a postali sme sa o to, že európsky princíp vymáhania práva podľa úrad na jeho na úradnej nápravy škody bol presadený a za to sa chcem poďakovať kolegyne, kolegovia že e, celý e, súbor e, ten bol zlepšených v porovnaní s pôvodným návrhom komisie. Myslím, že v porovnaní s článkom 12 a 13 e, je tu teda otázka, že e, a, e, ku výsadu má mať navrhovateľ, či už je to priamy alebo nepriamy odberateľ kartelu a má súbor výsad vďaka Európskeho parlamentu na príslušné miesta. Toto bolo správne obmedzené, pretože to nebezpečenstvo, že tu je dva dita výsada priamého aj nepriamého e, navrhovateľa e, môže viesť tomu, že nakoniec e, ten navrhovateľ môže viackrát podať svoju žalobu a môže dostať viackrát odškodné a to je aj nebezpečenstvo pre hospodársky priestor Európa, pretože už dnes USA musia pripustiť, že ich podniky viac peňazí musia investovať na odškodnenie na základe žalob a menej investujú do uh, výskumu a uh, tomuto sa chceme vyhnúť v Európe a to sa nám poďakovalo v uh, e, trilóge, aby sme na to dosiahli potrebnú väčšinu. Po druhé, dámy a páni, sa nám podarilo um, um, zakotviť v článku 17 eh, mechanizmus eh, dobrovoľného odškodenia. Ehm, týmto sme eh, mohli dať ehm, poškodeným výhodnú možnosť byť odškodení bez toho, aby museli podať žalobu a ďakujem za pozornosť. Herr Schwab und Ďakujem, pán Šváb. Teraz chcem poďakovať pani Balster, eh, požiadať pani Balster, aby vystúpila. Of... Ďakujem pekne. V mene podpredsedu Almoneu sa chcem poďakovať pánovi Švábovi za prácu, ktorú ste vykonali, ale aj pánovi Rabkavi, aj predsedovi eh, výboru, pani Bols, aj všetkým tým spravodajcom a všetkým, ktorí boli zapojení do tejto veľmi dôležitej smernice a eh, konstruktívneho prístupu, ktorú, ktorý ste viedli E, po veľmi e, plodnej spolupráce všetkých inštitúcií komisia sa domnieva, že sme dosiahli veľmi uspokojivý výsledok. E, hlavne vítame, že to môžeme prijať dnes na poslednú chvíľu, než pôjdete všetci do kampane. A chcem zvrazniť dôležitosť smerice. Bola popísaná v tlači ako najdôležitejší vývoj v politike hospodárskej súťaže za posledné roky a ako demokratizácia vymáhania mm, práva hospodárskej súťaži. Keď to bol podpredseda Almonia mm, pred vami pre 4 rokmi na vypočutí, e, slúbil, že parlament bude ako spoluzákonodárca plne zapojený do tejto témy a v dôsledku toho sme e, dnes e, túto tému vyjednali v rámci riadneho legislatívneho konania a schválili pri konci viac ako 10 rokov komisia priznala, že každý každá obeď kartelových konaní e, mala nárok na odškodnenie. Spotrebitelia a malé podniky hlavne mm, mali ťažkosti e, získať e, odškodné za utrpenú škodu. Táto sferica je preto veľmi dôležitá, umožňuje občanom aj podnikom, ktoré sú poškodené kartelovými konaniami, aby boli účinne odškodené zavodzané pravidlá odstraňujú terajšie prekážky a dávajú obyťam lepší prístup k um, dôkazom, ktoré potrebujú, aby dokázali e, svoje nároky na odškodné. Jeden zo spôsobov, ako to zabezpečiť, je umožniť e, um, obeťam, aby uh, použili rozhodnutia uh, pri uh, porušovaní uh, zmluv uh, vo svojich žalobách. Uh, E, tiež e, parlament e, sa zasadzuje o verejné súkromné vymáhanie predpisov o hospodárskej súťaži, hlavne pri používaní dokumentov, ktoré sú vo vlastníctve Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže. Dokument, ktorý zajtra bude schváľovaný, umožní poškodeným využívať lineárne programy a toto je dôležité pre ochranu obetí porušení e, v prípade kartelových konaní. Komisia sa domnieva, že ten text dosiahol výbornú rovnováhu a na jednej strane bude ľahšie, aby obete e, mohli e, vymať právo na odškodenie a na druhej strane to zabezpečí účinnosť verejného vymáhania práva zákona pre ochranu hospodárskej súťaže. Za to všetkým ďakujem.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 ktoré e, neumožňujú e, vymáhať právo a e, tieto práva sú posepované, e, keď e, tieto malé stredné e, podniky e, majú e, nároky na odškodnenie, e, ak sú obeťou. A preto e, vedeme túto debatu, musíme tieto prekážky odstrániť a to teraz robíme touto smericou. Táto práca začala pred 9 rokmi, je to dlhá doba ale pre dobrú prácu potrebujeme veľa času a e, dúfam a e, som e, rada, že túto prácu budem môcť v tomto volebnom období uzavrieť. Aj kolega Andreas Schwab musel vykonať veľa práce, hoci no, mal na to málo času. On vykonal dobrú a presnú prácu a chcem sa za to poďakovať z tohto miesta. Ja mu blaželám hlavne aj za to, že tento právny akt e, umožní, e, aby e, poškodení na základe tradície európskeho práva, ale nie v príliš regulovanej forme, účinne mohli predstavovať svoje nároky na odškodné a my sme túto oblasť práva dobre vybavili a počítame s učenou e, kolektívnou e, žalobou a e, pri zabezpečením prístupu k dôkazom. Tento návrh je vyvážený. Hovoríme o vyváženej situácii pre navrhovateľa aj odporcu, to je tiež dôležité. A samozrejme máme tu aj záruky proti zneužívaniu. Tento konkrétny systém bude efektívny pre tých, ktorí si budú chcieť nárokovať svoje práva. A okrem toho je to systém, kde nebude nadmerná regulácia, nebude tam príliš veľa byrokracie. Našťastie sa ten systém vyhýba zbytočným stimulom, ktoré by zachádzali nad rámec a možno by tie sťažnosti potom boli príliš časté a systém by bol ťažkopádny. Chcela by som tiež vyzvihnúť to, že e, naše diskusie vychádzali z konsenzu, a e, čo sa týka e, orgánov, ak sa právny orgán rozhodne, že, primerná, že určitá úroveň kompenzácie je primeraná, tak to sa bude zohľadňovať pri realizácii platieb. A ustanovenia, ktoré tu máme, sú jasné. Vieme, že často ehm, obete majú problémy s časom pri podávaní svojich stiažností a to ročné obdobie, ktoré sa tu uvádza, zdá sa byť vhodné. Hovoríme teda o spoločnej práci, ktorú ešte musíme urobiť na úrovni národnej ako aj e, európskej. A ďakujem na slove pán Sanchez Presedo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako uh, spravodajca uh, za moju skupinu som častokrát bol prítomný pri takýchto uh, sporoch ohľadom uh, kolektívneho uplatňovania nárokov a uh, takisto som bol spravodajca pri všetkých uzneseniach v tejto oblasti za svoju frakciu a sa teda som veľmi spokojný, pretože konečne tu máme legislatívnu iniciatívu, ktorou sa podarilo dosiahnuť dohodu na trialógu, preto chcem za to poďakovať pánovi Švabovi, pánovi Rabkajovi a všetkým ostatným, ktorí prispeli k tomu, aby sa nám toto podarilo dosiahnuť. Smernica ešte posilní nároky občanov Európskej únie, takto sa zvýši ich bezpečnosť, pokiaľ ide o vnútorný trh. Je to otázka, ktorá sa týka hospodárskej súdeže a to je neoddeliteľná súčasť eh, našej legislatívy už od rímskych eh, zmluv a je potrebné, aby to bolo ešte efektívnejšie, pretože verejné sankcie, ktoré by mali eh, udelovať verejné orgány, by mali byť nasledované takisto aj privátnou oblasťou. Malo by to byť zastrašujúce, malo by sa dodržiavať pravidla a malo by sa zabezpečiť rovnováha, pokiaľ ide o plnenie všetkých týchto mm, výsledkov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 keďže e, vďaka týmto mechanizmom je potrebné a je možné konečne už aj ukladať sankcie tým, ktorí porušujú pravidlá, takisto aj kompen, e, zabezpečovať kompenzácie voči obetiam takýchto, takéhoto konania a tak ďalej. A je to prvýkrát, čo Európsky parlament vstupuje do takejto iniciatívy ako legislátor, ktorého, e, ktorú sa preukazuje práve efektivita politiky hospodárskej súťaže. Chcem za tým poďakovať aj komisárovi Joaquinovi Almuniovi, takisto aj jeho konaniu ešte predtým, ako sa stal predsedom Medzinárodného menového fondu. Takže e, toto je veľmi dôležité, pretože je to úzko spojené s právom na právnu ochranu, čo je úzko spojené takisto aj s ostatnými právami e, občanov EÚ. Preto treba potrebné nájsť e, také formy, ktoré by podporili vždy to správne riešenie, to spravodlivé riešenie sporov ktoré je potrebné žiadať kompenzácia, takisto sa snažiť ich dosiahnuť, pretože eh, právo eh, neuznáva eh, právo na náhradu uplatňovania nárokov. Preto potrebujeme zabezpečiť to, aby táto možnosť sa nevyužívala len tak tu a tam, svojvoľne, bez Eh, riadneho uplatňovania. Tak eh, súkromné ako aj verejné politiky sú úzko prepojené. Jednotliví zástupcovia orgánov by mali eh, ktoré sa venujú oblasti hospodárskej súťaže, by mali byť zodpovední za to, aby buď sa dostalo k dohode na základe ehm, priateľskej dohody, alebo je potrebné takisto zabezpečiť E, to, aby kolektívne služby boli autentickým opravným e, subjektom e, realizované a je potrebné takisto aj to, aby do tohto programov boli, do týchto programov uplatňovania zhovievavosti boli zahrnuté takisto aj stredné a malé podniky. Je potrebné zvážiť, ako zabezpečiť aj také nepriame porušovania hospodárskej súťaže je potrebné zabezpečiť to, aby aj tej menšie škody boli vyriešené. A preto si myslím, že toto je in- pozitívna iniciatíva. Už 10 rokov Európsky parlament pracuje na tejto otázke. Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí nám dali príležitosť pracovať na tejto otázke, aby sme vytvorili európsku legislatívu v tejto oblasti. Všetkým tým, ktorí spracovali so mnou na tejto otázke, naozaj to bolo pre mňa veľkým potešením pracovať na tom, aby sme vytvorili priestor dôvery, ktorá ktorý sa opiera o spravodlivosť a solidaritu. Mr. Eichhout. Ďalším rečníkom je pán Eichhout. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je otázka, ktorá je typicko, typicky európska tá téma je pritom veľmi dôležitá. Otázka kartelov, otázka uplatňovania nárokov. Toto sa môže dotýkať mnohých spotrebovateľov, mnohých stredných a malých podnikov. Preto je veľmi dôležité, aby sme touto legislatívou zahrnuli to, že spotrebitelia a stredné malé podniky boli lepšie eh, kompenzované, lepšie im bola eh, prisúdená na náhrada škody. Chcem obzvlášť poďakovať pánovi Švábovi. Niekedy tá diskusia síce bola veľmi živá, ale ten proces bol vynikajúci a podarilo sa nám dosiahnuť k dobrej rovnováhe. Chcem poďakovať pánovi Švabovi za jeho príjemnú spoluprácu, ktorá bola vždy veľmi síce náročná s ním ako so sobou, ale veľmi fundovaná. Preto sa nám podarilo dospieť takéto vynikajúce legislatívy. Chcem poďakovať takisto aj tieňovým spravodajcom, pretože Naša spolupráca umožnila to, že sa nám podarilo dosiahnuť takú legislatívu, ktorá bude ochraňovať tak spotrebiteľov, ako aj stredné malé podniky. Na, napríklad aj pokiaľ ide o otázku informátorov, ktorí by chceli označiť kartely, budú vďaka nej oveľa lepšie chránení. Preto je potrebné naozaj si uvedomiť, aké je veľmi ťažké pre týchto informátorov eh, práve upozorniť na otázku alebo vznik kartelov. Preto je potrebné naozaj im zabezpečiť lepšiu ochranu. Je to naozaj veľmi vyvážená legislatíva. Aj keby sme chceli sa dosiahnuť ešte ďalej, pokiaľ ide o kolektívne e, žaloby, určite to nie je chyba pána Švaba, ale v každom prípade táto dohoda je už prvým krokom a druhý raz dúfam, že aj spoločne s pánom Švabom sa nám podarí dosiahnuť ešte ďalej, pokiaľ ide o uplatňovanie eh, nárokov. Teraz odozdám slovo pánovi, tom, pani Tomašič. Podržávam ovaj prijedlog jer sú cíľevi, koje postavlja nužan preduvjet za uspostavu istinsky slobodnog tržba. Peti, ďakujem. <clears throat> Samozrejme, že takéto predpisy sú veľmi dôležité tým predpokladom, pokiaľ ide o jednotný trh a to bol jeden z dôvodov, ale isté politické a právne eh, predpoklady je potrebné splniť na to, aby eh, dobrá ktorá smernica sa naozaj uplatňovala v Európskej únii. Potrebujeme e, nezávislosť e, súdneho systému v členských štátoch, ale takisto potrebujeme mať veľmi spravodlivú a vyváženú e, podnikateľskú klímu, kde v podstate porušovanie takýchto zásad v nadväznosti na hospodárskú súťaž sa budú trestať. Takže ja očakávam, že táto dobrá smernica sa bohužiaľ e, stane len kusom papiera, pretože e, my naozaj nemáme nezávislé súdnictvo. Vždy v podstate sa koná v prospech tých veľkých a, a v neprospech tých malých, ktorí sú systematicky ni, e, istým spôsobom ničení. Toto nie je náhoda, ale toto je politika, ktorá vlastne e, pracuje pre veľké biznisy. E, samozrejme, že e, súdy musia bojovať proti korupcii a bez dobrých výsledkov e, tento trh bude ovplyvňovaný politikou neférovým spôsobom. Budem podporovať každopádne tento text, ale niekde musíme začať, si myslím. Ďakujem pekne. Ako vidím, pani toto tu nie je, takže môžeme e, začať e, s postupom Catch the Eye. Pán Kelly, dve minúty dve, dve minúty. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. A chcel by som pochváliť eh, pána komisára Muniu a ostatných komisárov za tú prácu, ktorú vykonali za posledných 5 rokov. A naozaj si nemyslím, že je dobre používa to slovo chválila alebo chváliť veľmi často, ale náš e, spravodajca, môj kolega pán Šváb odvedol kus e, dobrej roboty a musíme naozaj zabezpečiť, aby pokračoval v práci v tejto oblasti, pretože to je veľmi dôležité a hlavne pokiaľ ide o, o hospodárskú súťaž. Veľmi veľa ľudí je skutočne presvedčených a majú pravdu že e, prichádza e, k mnohým prípadom nespravodlivosti a mnohí ľudia vlastne nevedia, čo s tým majú robiť. Takže takýmto spôsobom dostanú vlastne možnosť, príležitosť riešiť takéto e, záležitosti buď na súdoch, alebo v rámci mimosúdneho konania. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Pán Stoleja. Toto je skutočne veľmi dôležitá správa a preto by som chcel pogratulovať všetkým tým, ktorí k tejto správe prispeli. Dve veci by som chcel predložiť. V prvom rade ďaleko intenzívnejšia spolupráca medzi komisiou a medzi dozornými orgánmi e, v členstvoch je nevyhnutná, pretože tieto naozaj musia v praxi riešiť eventuálne porušenia pravidel hospodárskej súťaži. Po druhé by som chcel povedať, že pokiaľ ide o oblasť energetiky, napríklad e, pokiaľ ide o zemný plyn, členské štáty existujú, kde vlastne vôbec neexistuje nejaká hospodárska súťaž a komisia e, spolu e, s Medzinárodným menovým fondom istým spôsobom hospodárskú súťaž sa snažila naštartovať, ale to bohužiaľ viedlo ešte k horším veciam. Veľmi pekne vám ďakujeme, pán kolega Stolian. Týmto ukončíme uh, Catch the Eye a teraz by som chcel dať slovo pani komisárke Malström. Ďakujem vám veľmi pekne. Pán predseda, táto diskusia bola dosť e, stručná, krátka, ale e, bohužiaľ pán Amunia tu nemôže byť, pretože je to veľmi dôležitý krok dopredu, pokiaľ ide o takéto obete. E, veľké podniky, malé a stredne veľké podniky a aj občania by mali naozaj byť kompenzovaní za škody, ktoré utrpeli. Okrem tohto práva na kompenzáciu, skutočne tí, ktorí utrpeli, aj vrátane tých, ktorí nemali vlastne priamo, neboli v priamo vlastne v styku s takýmto porušovateľom, pretože boli niekde dolu nižšie na v rámci tohto reťazca. Hovoríme o plnej kompenzácii, o plnom občkodnení. A smernica samozrejme zahrňa takéto ustanovenia. Okrem toho, e, tento text zahrňa aj interakciu e, v nadväznosti na súkromné právo, právo e, hospodárskej súťaže a hospodárske právo. Samozrejme, že sú tu isté programy a dokonca sa presadzujú Samozrejme, že e, musíme rešpektovať to, že toto všetko musí byť v istej rovnováhe a e, občania musia byť patrične odškodňovaní. Veľmi pekne ďakujeme e, pánovi Rabkajovi, pánovi Bolsovi a všetkým ostatným spravodajcovi a tak ďalej za vynikajúci kus práce. Veľmi pekne ďakujeme pani komisárke Malström a nakoniec pán kolega Šváb, máte slovo. Dve minúty prvom rade vám veľmi pekne ďakujem, pán predseda. E, pán podpredseda komisie Almonia tu nie, takže som rád, že je tu pán podpredseda Wieland. A chcel by som sa dotknúť e, toho, čo sa znelo e, v, rozprave. Áno, veľa sme tu počuli slov vďaky a ešte raz chcem ja zo srdca poďakovať kolegovi Sanchezovi Presedovi, ktorý tu už teraz nie je, ale vždy bol veľmi konštruktívnym a priateľským kolegom a v tejto oblasti mi bude naozaj veľmi chýbať. Mm, ide mi aj o priateľské slova pána kolega Eichhauta a chýbali mi dnes v rozprave aj liberáli. Ale pani komisárka, samozrejme, že ostávame pri tej smernici, ktorej hodnotenie vyvoláva politické pochybnosti. Rozhodnutie, ktoré v končnom sledku bolo väčšinovo priechodné a síce zabezpečiť, aby e, korunný svedok mm, ostal zvyhodnený z pohľadu e, zodpovednosti e, za škodu, to nie je veľmi užitočné. Môže sa v konečnom dôsledku e, síce e, dosiahnuť nejaké mimosúdne vysporiadanie, ale zatiaľ mi uniká celkom zmysel všetkého toho, čo to bolo schválené. Viem, že komisia s veľkým tlakom sa snažila tento článok 11 Ehm, dostať e, do e, textu. A viem, že mnohé členské štáty, ktoré zatiaľ nemali takéhoto koronného svetka, e, sa teraz veľmi potešili, že budú mať takúto úpravu, ale v končnom dôsledku ide o to, či naozaj tu dostatok hospodárskej činnosti. A myslím, že s týmto predpisom Ehm, nebudeme mať len eh, dobré skúsenosti a uvidíme, ako to bude v tých nachádzajúcich 5 rokoch vyzerať. Musíme sa zatiaľ samozrejme eh, zamerať na to, ako bude eh, fungovať tá smernica, aby sme sa dopracovali k nejakému zmysluplnému riešeniu. No a veľmi uh, som rád, že sa nám podarilo e, takým e, námatkovým všelijakým e, snahám zabrániť s touto legislatívou a zatiaľ sú tu lepšie aj podmienky pre e, e, navrhovateľov a som teda rád, že Európsky parlament e, a myslím si, že by, tomu Európsky ma, e, že by to Európsky parlament mal zajtra jednohlasne schváliť. Ďakujem kolega Šváb, týmto končím rozpravu a hlasovanie je zajtra o 12. Ďalší Mm, bod programu je správa pani Kráca o dlhodobých investičných fondoch, európskych dlhodobých investičných fondoch. E, dnes sme pracovali veľmi dobre, takže myslím, že kolegyňa Kráca